začneme hlasovaním. Mali tým, keby ste si sadli, prosím. Jedna faktická poznámka. Jedna poznámečka, ak dovolíte, pán predseda, kým sa kolegovia usadia. Zmenili sme pravidla, pretože príliš mnoho času sme vynakladali na schvalovanie zoznamov. Keď e, príde na správu Alkon nemá by byť debata, pretože by sme už aj tak strátili pol hodinu. A ten čas by sa dal využiť na debatu o tejto veľmi dôležitej správe, ktorá je dôležitá pre našich občanov. Ak teda každý už sedí, tak môžeme začať hlasovať. Začneme správou Lene o je to biela kniha o žalobách náhrade škody. Pardon. V náhradu škody za porušenie antitrustových pravidel ES. Hlasujeme. Končíme hlasovanie. 526 celkovo, 498 za, 17 zdržalo, 11 proti. Blahoželáme prijaté. Teraz prestúpime správe Sekierského. Distribúcia potravín pre najodkazenejšie osoby. Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, schválenie dnešnej správy o distribúcii potravín pre najodkázanejšie osoby v spoločenstve vyšle ten správny signál našim občanom, najmä keď ide o to, že Únia chce podporiť tých, ktorým záleží na týchto otázkach aj formou voľnej distribúcie potravín. Ide o to, aby sa možno aj zmenilo vnímanie EÚ medzi občanmi, aby teda bola vnímaná Európska únia ako priateľskejšie orientovaná voči ľuďom. Takže chceme tiež preukázať, že Európsky parlament je blízko k občanom. Ďakujem. Takže je tu 30 návrhov, to je za, proti, zdržali sa, prijaté, ďalej Odsek 6. To je za. Proti. Zdržali sa. Skontrolujeme. Pozmeňovací návrh 21. Hlasujeme. Končíme hlasovanie. Čiže iba 229 za, 308 proti, takže zamietnuté. Pozmeňovací návrh 14. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz článok 27, odsek 7, teda 16 až 19, to je za, proti, zdržali sa, skontrolujeme elektronicky. Zdá sa, niektorí ľudia nie celkom správne zvihli ruku. Otvárame teda ešte raz. 16 až 19 pozorňovací návrh. Končíme hlasovanie. Prijaté. 361 za, 177 proti. 6 sa zdržalo. Ďalej. Úvodné ustanovenie 7, pozmeňovací návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že to prešlo, ale skontrolujeme si elektronicky. Prosím, pozmeňovací návrh 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 379 za, 170 proti. Takže teraz pokračujeme. Ďalší norm komisie prijaté. Blahoželáme pánu vysokiarskému. O, pardon. Ešte je tu návrh legislatívneho e, uznesenia. Končíme hlasovanie. Prijaté 425 za 70 naproti, 62 sa zdržalo. Blahoželáme ešte raz pánovi spravodajcovi. Teraz pokračujeme správou pána Karima dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Indiou. Začíname pozmeňovacím návrhom 3. Končíme hlasovanie. Prijaté 326 za, 226 proti, ktoré sa zdržali. Všetko ostatné padá. Ďalej, pozmeňovací návrh 1, opäť, a tento tiež vypadáva. Takže ideme ďalšiemu bodu, pretože všetko vlastne toto bolo prijaté. Pokračujeme s pravou Letinen. Sociálna zodpovednosť subdodávateľských podnikov vo výrobnom reťazci. A tu sú dva pozmeňovacie návrhy. Prvý, kto je za, proti, zdržali sa. Myslím, že je to zamietnuté, ale skontrolujeme si to elektronicky. Končíme hlasovanie. Áno, zamietnuté. 231 za, 303 proti a 14 sa zdržali. Takže pokračujeme. Pozmeňovací návrh 2. Hlasujeme. Končíme hlasovanie. 321 za, 235 proti, 11 sa zdržalo. Prijaté. Ďalej, všetko ostatné vypadáva. Teraz pokračujeme správou pani Baceli o cenách potravín v Európe. Prvú, než začneme hlasovať, pani Baceli ešte príde s krátkým vyhlásením. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím, že by bolo veľmi zaujímavé porovnať e, rezolúciu výboru AGRI s alternatívnou rezolúcie v ALDE a e, vlastne, ak by sme to porovnali, tak 15 e, podnetov vlastne sa zmenilo bez toho, že by došlo k nejakej výraznejšej politickej, výraznejšiemu politickému signálu. V podstate vypadáva odtiaľ napísaná dele, zmienka, ktorá vlastne bol bolo podporené asi 400 podpismi kolegov, ktorí sú za monitorovanie, správne, monitor, za fun- monitorovanie správneho fungovania reťazcov. A ďalej tu hovoríme ešte o otázke zdravej súťaže hospodárskej. A ďalej hovoríme o potrebe informovania verejnosti. U, v podstate cieľom výboru aj skupiny na vysokej úrovni je skúmať aj transparentnosť e, koncepcie koncepcií a politik, ktoré sa týkajú praxi na, praxi na vnútornom trhu. Ďakujem. Ďakujem pekne za túto úvodnú poznámku a teraz pristúpime k hlasovaniu. Takže my pozrieme pani Luling. Ak mi dovolíte, prepáčte, je to úžasné to, čo odoznelo. Chcem upozorniť, že som jednou z autorkov, autoriek alternatívnej rezolúcie. A v podstate nie sme tu predsa v Sovjetskom zväze, tak e, máme tiež právo vyjadriť svoj názor. Ja e, som si istý, pani Luling, že si to kolegovia všimli. Ale prečo sme dali slovo spravodajke? Pretože v debate nemala príležitosť a podľa rokovacieho poriadku má nárok na dve minúty teraz. Takže pristupujeme k hlasovaniu. Prosím, pozmeňujúci návrh 1, hlasujeme. Končím hlasovanie. 131 za, 399 proti, 39 sa zdržalo, čiže zamietnuté. Ďalej. Pokračujeme eh, hlasovaním o E, podnete z Agri výboru. Končíme hlasovanie. 573 celkovo, 390 za, 112 proti, 71 sa zdržalo. Návrh je prijatý. Ďakujeme pani Barcel, Baceli a blahoželáme jej. A teraz e, správa pani Alcon, pri rozsiahlej urbanizácie v Španielsku na individuálne práva európskych občanov. Ešte máme pána Kašmana, ktorý chce vyjadriť svoje stanovisko. Pán Kašman, ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcel by som informovať túto snemovňu, že principiálne chcem stiahnuť svoje meno z alternatívneho návrhu na uznesenie o tejto správe zo zoznamu socialistov. Okrem toho, po piatich rokoch e, práce na tejto téme chcem oznámiť, že budem hlasovať proti obom alternatívam a budem hlasovať za správu pani Alken. Ďakujem. Ďakujem pekne za to, čo ste práve uviedli. Prosím, pani spravodajkyňa, vážení kolegovia, vážení občania Európskej únie, táto správa je vlastne výsledkom práce komplexnej a komplexných aktivít. Chcela by som poďakovať aj predsedníctvu, aj tieňovým, tieňovým spravodajcovi za e, podiel na tejto práci. Hovoríme tu proste o dopade na tisíce a tisíce obyvateľov Španielska, ako aj na životné prostredie v Španielsku. Máme tu problémy, ktoré sa týkajú základných práv európskych občanov. A Európsky parlament obhajuje princíp, podľa ktorého všetci európske občania majú právo využívať e, to, čo im umožňujú, umožňuje legislatíva EÚ. Zdá sa, že tu dochádza teraz k oživovaniu niektorých princípov ešte z roku 1988, ktoré sa týkali ochrany pobrežnej oblasti. A preto je tu hrozba, že viaceré e, obydlia budú vlastne zdemolované a odstránené. Niektoré nové domy boli deklarované ako nezákonne postavené a vlastne je to problém urbanizácie, ale predovšetkým je tu najväčší problém E, právnej neistoty, ktorá tam vládne v tejto oblasti. A sú to práve miestne a regionálne orgány, ktoré porušujú príslušné predpisy. A chceme zdôrazniť fakt, že zdravá ekonomika rešpektuje aj popri hospodárskych aspektoch aj aspekty životného prostredia a aspekty, ktoré sa týkajú potrieb občanov. Preto treba čo najskôr nájsť riešenie tohoto problému. Chcela by som vyzvať, aby sa zamietli obe alternatívne uznesenia. Chcem povedať, že vlastne aj to, o čom sa tu hovorí týchto e, vlastne majú tiež stranický charakter a majú taký e, podtón. Ďakujem. Ďakujem pekne za toto vyjadrenie a máme tu pozmeňovacie návrhy, takže podporíme Poprosím, si na to. Za, proti, zamietnuté. Skontrolujeme si to elektronicky. Ty. Otváram hlasovanie o pozornosť návrhu číslo 1. Končím hlasovanie. Bolo to jasne zamietnuté. 126 hlasov za, 393 proti. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za? Nie. Menovité hlasovanie a požiadavka na ňo bola stiahnutá v súlade s rokovacím poriadkom. To už som uviedol. Pozmeňujúceme číslo 2, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Chcete to preveriť? Chcete to preveriť elektronicky? Dobre. Preveríme to elektronicky. Nechcem, aby sme nejako narušili povedz tejto správy. Otváram hlasovanie, pozviem sa číslo 2. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 72 hlasov za, 436 hlasov proti, 44 poslancov sa zdržalo. Jasne som povedal už predtým, že to bolo zamietnuté. Teraz eh, uznesenie výboru pre petície. Eh, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 573 hlasov, 4, 349 za, 110 proti, 114 poslancov sa zdržalo. Je to prijaté. Blahožlám, pani Auken. V súlade s programom teraz eh, prejdeme k správe pána eh, Milan Mona o stave transatlantických vzťahov po voľbách v USA budeme prejednávať návrh uznesenia. Pozmeňovací návrh číslo 3, odsek 3, ktorý je za, proti, zdržali sa prijaté, odsek 19, pozmeňovací číslo 4, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 240 hlasov za, 307 proti, zamietnuté. Odsek 19, hlasovanie oddelené, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté odsek 21, pozmeňujúce číslo 5, po častiach, menovitým hlasovaním pre všetky tri časti. Otváram hlasovanie pre prvú časť. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 97 hlasov za, 465 proti, zamietnuté. Druhá časť, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. 483 hlasov za, 48 proti. Prijaté tretia časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Je to tesné. 259 hlasov za, 290 proti, 9 sa zdržali. Teda tretia časť bola zamietnutá. Teraz e, oddelené hlasovanie o odseku 36. Kto je za, proti, zdržali sa prijaté odsek 31, pozmeňovací 1, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale preveríme to elektronicky. Preverujeme druhú časť. Hlasovali všetci, končím hlasovanie, zamietnuté veľkou väčšinou. Odsek 45, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté po odseku 48 pozmeňovacie číslo 2, kto je za, proti, držali sa, zamietnuté. Odsek 52, pozmeňovacie číslo 6, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 72 hlasov za, 473 proti, zamietnuté. Celý návrh uznesenia, takto pozmenený, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 503 hlasov za, 51 proti, 10 sa zdržali. Je to jasne prijaté. Blahoželáme pánovi Milanovi Monovi. Teraz prejdeme na programe k dvom návrhom uznesenia. Dočasná dohoda o dohode o obchode s Turkmenistanom a neskôr dám slovo pánovi Kasperimu. Vážení kolegovia, v súlade s článkom 170 sa v mene skupiny EPPED požiadať, aby sa odložilo konečné hlasovanie návrhu znesenia na ďalšiu schôdzu. Včera v rozprave sa jasne ukázalo, že väčšina parlamentu je v podstate za podpis tejto dohody. Mnohí kolegovia dúfajú, že takouto dohodou po niekoľkých rokoch e, zamrazenia týchto rokovaní by boli možnosti pre Európsku úniu obchodovať e, s touto krajinou. Je dôležité, aby Komisia a rada nemali voľnú ruku v tomto smere. Ako parlament musíme rokovať spolu s tými inštitúciami, potrebujeme monitorovať situáciu v oblasti životných práv, musíme sa zamyslieť veľmi vážne nad tým, aby sa v prípade potreby táto dohoda zrušila. Žiaľ, Rada ani komisia neprijali naše požiadavky, teda chcem, aby sa odložili záverečné hlasovania, až kým Rada a komisia nepríjmu našu požiadavku. Ďakujem conformément à l'article de notre règlement. V súlade s článkom s, s pravidlom 117 politická skupina sa vyjadrila v súlade s pravidlami. Sa chcem opýtať, či ešte niekto chce byť sa vyjadriť k tejto požiadavke, pán Viersma, Ďakujem, pán predseda. Súhlasím s tým, čo povedal náš kolega Kaspari. Mali by sme odložiť toto hlasovanie o uznesení, aj záverečné hlasovanie, aj hlasovanie o správe, pretože včera v rozprave sa jasne ukázalo, že najmä rada nebola ochotná dať dostatok možnosti parlamentu skutočne monitorovať túto situáciu v Turkmenistane. A to má vplyv na eh, podpísanie takéto dohody. Nemáme dostatočné záruky, a preto chcem podporiť návrh pána Kaspariho, aby sa odložilo toto hlasovanie. Ešte niekto chce sa vyjadriť proti takejto požiadavke? Nevidím nikoho, kto by sa hlásil slovo. Teda hlasujeme o odložení, kto je za, proti, zdržali sa. Bolo to odložené. Teda aj Správa Kaspari bola odložená z rovnakého dôvodu. pána Kaspari, vážený pán predsedajúci, moja požiadavka sa vzťahovala iba na odloženie záverečného hlasovania, nie hlasovanie o pozmeňovacích návrhoch. Dobre, teda. O tom sme nevedeli. Budeme hlasovať o pozmeňovacích návrhoch. V súlade s programom budeme hlasovať o správe Kaspári, o dočasnej dohode o obchode s Turkmenistanom. Pozmeňovací číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Musíme e, túto prestať, pretože završené hlasovanie sa odložilo. Ďalšou správou, o ktorej budeme hlasovať, je správa Lambrinidis o posilňovaní bezpečnosti a základných slobôd na internete. Nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, požiadavka sa vzťahovala iba na oba záverečné hlasovania o pozmeňovacích návrhoch. Môžeme hlasovať teda iba tie záverečné hlasovania by sa mali odložiť na nejakú ďalšiu plenárnu schôdzu. Bien. Effectivement, ce n'est absolument pas ce que... Máte pravdu, ale mm, zrejme sa to nepochopilo správne Budeme teda postupovať tak, ako navrhujete. Teda pozmeňovacie návrhy o Turkmensku a pred záverším hlasovaním to zastavíme. Hlasujeme o návrhu uznesenia, ktoré predložili 4 skupiny. Pozmeňovací návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. ocek 2, pozmeňovací návrh 4. Kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ocek 2, Oddelené hlasovanie, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pardon, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Preverme to elektronicky, túto druhú časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. 297 hlasov za, 256 proti, 6 sa zdržali. Druhá časť bola prijatá. Odsek 5, pozmeňovací návrh 1, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. 238 hlasov za, 311 proti, 8 sa zdržali zamietnuté. Pozmeňovací návrh 5, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Odsek 7, pozmeňovací návrh 6, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Po odseku 7 e, pozmeňovací návrh 2 je tu ústny pozmeňovací návrh, nech sa páči. Je tu vynikajúci pozmeňovací návrh, ktorý predložila moja politická skupina a vďaka nemu by sme získali vplyv na situáciu v oblasti ľudských práv. Môžeme dosiahnuť aj zlepšenie, ak spojíme snahy o ratifikáciu tohto e, tejto dohody za državy ľudských práv. Ďakujem pekne. Je to teda právna otázka. Je niekto proti? To sa chce vyjadriť? Nevidím, že by 40 poslancov sa postavilo, aby boli proti tejto požiadavke. Teda budeme postupovať tak, ako navrhuje pani Flotter. Ústny pozňovací návrh musíme ešte odhlasovať. Kto je za, proti? Zdržali sa zamietnuté. Ocek 8. Dobre, teda preveríme elektronicky. Pozmeňujúci ver číslo 2. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Áno, 147 hlasov za, 386 proti. Bolo to jasne zametnuté. Ocek 8, pozmeňovací návrh 7, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teda nebudeme hlasovať o záverečnom návrhu, pretože to práve sa odložilo na neskôr. No. Konečne sme postupovali tak, ako navrhoval spravodajca. Teraz prejdeme k správe Lambrinidis o posilňovaní bezpečnosti a základných slobod na internete. Pán Goebbels, máte nejaký problém? Pán predseda, mám dojem, že sa hlasovalo o správe Kaspary Pozmeňovací návrh mojej skupiny bol zamietnutý, ale ja som hlasoval proti, pretože som sledoval hlasovací zoznam o predchádzajúcej správe, teda musíme zrejme hlasovať znovu o správe Kaspary. Bol iba jeden pozmeňovací návrh a potom sa bude hlasovať o záverečnej verzii, teda musíme opakovať toto hlasovanie. V podstate bolo na obrazovkách uvedené to, čo som hovorila, ale kolegovia chcú, aby sa zopakovalo toto hlasovanie o citácii. Nevadí mi to. Vrátime sa k tomu. Teda po citácii 3, pozmeňujúci samer 1 od socialistov, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Áno, to úplne mení situáciu. Teraz eh, už konečne prejdeme k správe Lambrinidis o posilňovaní bezpečnosti základných slobod na internete. Je to návrh odporúčania pod dosem 8 pozmeňovací návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 3, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. 221 hlasov za, 317 proti, 9 sa zdržali, bolo to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 4, kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že to bolo zamietnuté, ale preveríme to elektronicky. Otváram hlasovanie o pozmeňovací návrhu 4. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. 229 hlasov za, 279 proti, 24 sa zdržali. Pozňovací návrh číslo 5, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 244 hlasov za, 291 proti. Zamietnuté. Myslím, že skupina EPP by chcela predložiť ústny pozmeňovací návrh, ak sa nemýlim. Chce niekto z EPP sa vyjadriť, alebo mám nejakú nesprávnu informáciu? Chcem upozorniť, že poprvýkrát môj otec a moja matka sú na, na galerii návštevníkov, teda chcem ich srdečne privítať. To bola iba taká krátka poznámka z mojej strany, teda pozne sa číslo 6, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o oceku 1, hlasovanie oddelené, kto je za, proti, zdržali sa. Moje kolegovia nezdvihli ruky poriadne, teda preveríme to elektronicky. Odsek 1. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. 251 hlasov za, 260 proti. Bolo to tesne zamietnuté. Úvodné ustanovenie Q, pozmeňovací návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz e, celý návrh uznesenia takto pozmenený, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 481 hlasov za, 25 proti. Bolo to prijaté, chcem zablahožila spravodajcovi. A teraz Pán Lambridis, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujeme za podporu všetkých kolegov. Eh, chcem len upozorniť na jeden malý zmetok. Ústny pozmeňovací návrh je síce v hlasovacom zozname, ale nikto s ním nevystúpil. Teda predpokladám, že neprešiel, keď nebol predmetom hlasovania, ak sa nemýlim. Dobre. Áno, môžem to potvrdiť. Ústny pozmeňovací návrh, ak má byť prijatý, musí byť ústne prezentovaný, ak tomu nedošlo. Teraz posledné hlasovanie, návrh uznesenia z výboru ENVY o bezpečnostnom, bezpečnejšom recyklovaní a lepšej, demon, lepšej demontáži lodí. Pozmielci návrh číslo 1. Myslím, že bol zamietnutý, ale preverujeme to elektronicky. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté 229 hlasov za, 264 proti. Zamietnuté. Odsek 3, hlasovanie oddelené, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz odsek 14, hlasovanie po častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, preveríme to. Hlasovali všetci o druhej časti, končím hlasovanie. Bolo to prijaté 282 za, 215 proti. Teraz eh, odsek 15, hlasovanie oddelené, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Celkový návrh uznesenia, takto pozmenený, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 469 za, 8 proti, 3 sa zdržali. Tento návrh bol prijatý. Chcem sa blahoželať autorom. A teraz sme sa dostali k koncu hlasovania a pristúpime k vysvetleniu hlasovaní. J'ai jamais autant